stupeň. Tým sme ukončili tento bod programu a teraz máme spoločnú schôdzu s Výborom pre životné prostredie. Chcel by som srdečne e, privítať kolegov z výboru e, NV. Ospravedlňujem sa za e, meškanie. Budem teraz hovoriť o sledovanie tabakových výrobkov pre náš výbor je veľmi dôležité, aby e, na konci e, rokov e, tento systém dokázal mm, identifikovať pašované výrobky. Mm. Zatiaľ čakáme eh, mm, implementáciu článkov 15-16 s tým, aby do konca tohto roku sa mohli prijať delegované akte. Pre nás takéto delegované akty sú mimoriadne dôležité a preto na spoločnej schôdzi budeme hovoriť o tom, či máme technické predpoklady na to, aby sme eh, mohli to zabezpečiť Európskej únie, aby sme splnili záväzky v súvislosti s SZO a príslušnými protokolmi. Domnievam sa, že v stredobode našej diskusii eh, je eh, potrebné hovoriť o jedinečných identifikačných znakoch s tým, aby 80 nelegálnych E, výrobkov, tabakových výrobkov na trhu pochádza z mimo Európskej únie. A tento systém musí to vedieť e, zachytiť. Výbor očakáva, že tento problém sa bude riešiť spoločne. Chcem poukázať, že tisícky Ehm, pracovisk budú ovplyvnené mm, týmito delegovanými aktmi a to bude mať e, vplyv na príslušné e, štruktúry. Pre nás je dôležité, aby sme vytvorili systém, ktorý bude nakladovo e, priateľný, aby bol otvorený, aby sme sa vyhli monopolom, pretože akýkoľvek monopol je spojený s veľkými nákladmi pre mňa je jasné, že vytvárame teraz globálne štandardy a ľudia, ktorí sa e, ehm, zapodívajú toto tému, sú si vedomi, že e, tu pôsobia lobby, že ide o veľké e, značné čiastke. A samozrejme tento systém bude e, byť schopný integrácie do existujúcich systémov Vítam tu dvoch odborníkov e, z generálneho Santé a e, Olafu. E, pani kolegyňa Kempová zastupuje tu mimo vládnu organizáciu a má čo povedať na tejto diskusii. My sme sa s ňou stretli už pri viacerých podužitiach. Kde ste tu, pani kolegyňa Berte Tiova Kempová? Takisto vítame tu pana. Erika eh, Lukena eh, z koalície proti eh, nezákonnému obchodovaniu. Ide o organizáciu, ktorá spája organizácie, ktoré ponúkajú určité riešenie pri sledovaní tabakových výrobkov mm, takisto ako to pôsobí v niektorých ďalších odvetiach e, potravinárskom alebo súčiastok. Domnívam sa, že aj komisia e, nám dnes približí, ako ďaleko sme pokračili, aký je súčasný stav a či e, e, tento systém bude e, vyhovovať požiadavkom našeho našeho výboru na tento systém. A teraz slovo odozdám svojej kolegyne. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja vás zdravím na tejto schodzi pre spoločnej výmeny názorov z výboru pre rozpočtovú kontrolu, pre prísledovanie tabakových výrobkov. Ako viete, Rozhodli sme sa, že pozveme významných e, odborníkov na túto výmenu názorov. Domnievame sa, že e, títo odborníci nám umožnia e, riešiť problém, ktorý je mimoriadne dôležitý pri zabezpečení zdravej budúcnosti pre Európanov. A preto sme sa rozhodli, že sa zúčastníme týchto diskusí, pretože o to nám ide, toto chceme zabezpečiť. Samozrejme, radšej, radi by sme e, lepšie pochopili, akým spôsobom tento nový e, rámec mohol byť e, napomocný pri boji proti nezakonnej výrobe a obchodovaniu s tabakovými výrobkami, pretože chceme totiž zabezpečiť určité prínosy z hľadiska verejného zdravia. Pani predsednička Gressler už povedala, že značné objemy nelegálnych výrobkov, ktoré nesplňajú požiadavky smernice pre tabakové e, výrobky, sa predsa len dostávajú na trh, pričom sú určité náznaky, že tak objeme takýchto produktov môžu ešte viac narasť. Obávame sa, že e, tieto nelegálne výrobky bránia e, voľnému obchodovaniu výrobkov, ktoré splňajú požiadavky legislatívy. Je to politovania hodné a ešte viac dorazne, nakoľko je dôležité mať e, pevný, úspešný, účinný e, rámec, ktorý nám bude pomáhať riešiť uvedený problém. Pre nás je dôležité pochopiť, akým spôsobom to prispieje k boju e, proti E, prítomnosti nelegálnych výrobkov na trhu. Toto všetko by sme radi e, sa dozvedeli. E, samozrejme, som bola stručná, pretože všetci prítomní poznajú túto problematiku, o ktorú sa zaujímajú, takže odovzdala by som slovo zastupcovi generálneho rediteľa, generálneho rediteľstva Sanko. Ďakujem pekne pani predsedničky, ctení poslanci. E, ďakujem pekne za to, že ste pozvali ma, aby som vystúpil v mene Jana Registo Sante počas tejto diskusie e, v súvislosti s aktuálnou témou sledovania tabakových výrobkov. Ako viete, v súčasnosti komisia pripravuje e, realizáciu nového systému sledovania tabakových výrobkov v zmysle článku 15 príslušnej smernice. Rád vás budem informovať o najnovšom vývoji, poviem vám o našich prioritách. Ale stručne dovolím si pripomenúť hlavný cieľ vytvorenia tohto systému v Únii a prečo sme zapracovali takéto ustanovenie do smernice o tabakových výrobkoch? Nezakonné obchodovanie s tabakom má mimoriadne škodlivý účinok na spoločnosť, a to vo viacerých ohľadoch. Poprvé, bezprostredne ohrozuje život občanov tým, že umožňuje prístup k e, lacnejším tabákovým výrobkom a to e, spôsobuje závislosť najmä zraniteľných skupín, teda u mládeží. Po druhé, to podkopová naše úsilie, či už na úrovni štátov alebo únie, v e, zmysle ochrany verejného zdravia. Nelegálne tabakové výrobky pravdepodobne menej splňajú e, normy, pokiaľ ide o e, ingrediencie a e, zdravotné upozornenia. A to prispieva k e, e, zvýšeniu e, spotreby tabakových výrobkov, najmä u mládeže. A o to už nebudem hovoriť o obrovských finančných stratách. Podľa odhodov z roku 2012 predstavuje to asi 11 miliard eur ročne v samotnej únii. Samozrejme, je to veľká záťaž pre národné rozpočty a je to zdroj príjmov pre kriminálne živily. Ehm, je dobré, že naše poslanie bolo dobre vypočuté hneď od začiatku a práve z tohto e, dôvodu Dali sme do stredobodu pozornosti implementáciu protokolu eh, o boji s nezakonným obchodovaním s tabakovými výrobkami. Prekozali sme podporu tohto protokolu, pretože sme boli medzi prvými, keď sme to ratifikovali v júni 2016 a podporujeme ratifikáciu v samotnej únii a eh, po celom svete s tým, aby tento protokol čím skôr stal eh, účinný. Naša ratifikácia e, vyslala jasný signál partnerom, že sme odhodlení bojovať s nezakonným obchodovaním a pripravovať pôdu pre implementáciu protokolu. A preto e, tu je dôležitá, e, dôležitý systém následovania tabakových výrobkov. Podľa článku 15 musí sa vytvoriť takýto systém pre všetky tabakové výrobky, ktoré sa vyrábajú na našom trhu alebo určené na trhu únie a e, protokol FTCE, a článok 8 e, tiež bude implementovaný v Unii. Generális so Sante e, riadi tento proces komisii. Úzko spolupracujeme s kolegami v ostatných odboroch a zodpovedáme za sekundárnu legislatívu s tým, aby tento systém bol prevádzky schopným. Môžem vás ubezpečiť, že tento projekt je prioritný pre komisiu. Veľmi sa snažíme e, splniť si e, túto úlohu včas. Nebudem e, skrývať, že je to zložitá úloha. Vyžaduje si strategické, technické náročné myslenie. Máme jasné lehody, pokiaľ ide o uplatnenie Mm, tohto systému 20. E, maja 2019 e, pre e, cigarety a obdobné výrobky. Som presvedčený, že dosiahli sme značný pokrok. Konáme v súlade s plánom a som optimista. Mm, mm, splníme predbežné plány. Našou prioritou je vytvorenie efektívneho systému pre boj proti nezakonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami, zabezpečenie celého reťazca s tým, aby sme dosahli stanovený cieľ, tento systém musí reagovať na reality e, celého reťazca a e, kontrolné orgány e, Urobili sme e, konzultácie so všetkými zainteresovanými, robili sme zisťovanie na trhu, e, stretovali sme sa so všetkými e, zainteresovanými s tým, aby sme vypočuli politické a iné námety zo strany priemyslu a mimovládnych organizácií. Chcel by som zdôrazniť, že GR Sante si ctí svoje povinnosti, a máme kontakty s tabakovým priemyslom len vtedy, keď je to nevyhnutné. Súbežne e, diskutujeme s členskými štátmi, a to pravidelne, e, e, zabezpečenie potrieb regulačných orgánov prevádzky schopnosť systému, ako aj väčšie dôraz na plnenie povinností bude veľmi dôležitý s tým, aby systém sledovania bol účinný Musíme pritom zohľadňovať potreby malých a stredných podnikov. Som presvedčený, že budú navrhnuté príslušné opatrenia a preukážeme, že systém je nákladovo účinný. Takisto treba zabezpečiť súľad s protokolom FCTC s tým, aby e, systém bol plne kontrolovaný príslušnými orgánmi. Ubezpečím vás, že hneď od začiatku to bola našou prioritou, že sme podrobne e, e, analyzovali všetky možnosti. Pokiaľ ide o harmonogram, zverejnili sme predbežný plán, podľa ktorého príslušné akty by mali byť schválené do konca tohto roku. GR Sante pripravil e, aj interný plán a ten sa plní Ďalej rozbehame interné postupy, diskutujeme s členskými štátmi a dúfame, že návrh legislatívy sa zverejní na účely konzultácie ešte v lete v súrode s naredením o lepšej regulácii ide nielen o budúcnosť systému Európskej únie. Je veľmi pravdepodobné, že aj ostatné strany budú využívať náš model ako vzor do budúcnosti, bude sa spoliehať na naše riešenia. A preto je ešte viac dôležité zaistiť e, veľmi prísne normy účinnosti a dodržovania predpisov. Ehm, chcem vás e, ubezpečiť, e, že hneď od začiatku e, pracujeme na implementácii článku 15. Ďakujem pekne za pozornosť. Musím zdôrazniť, že EP zohral dôležitú úlohu z hľadiska zvýšenia povedomia potreby implementácie protokolu a rád zodpoviem prípadné otázky ehm, k svojmu vystúpeniu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, pani e, e, Kaufmann, rediteľka z OLAFu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Teda ďakujem obom spolupredsedničkám. Ďakujem pekne za toto pozvanie na schôdzu. Je v skutku veľmi dôležitá na vysvetlenie zrejme viete, že OLAF má dôležitú e, komplexnú úlohu v boji proti nezákonnému obchodovaniu a generálne riaditeľstvo Santé a kolega Martin Sešel e, majú dôležitú úlohu pre tabak, tabakové e, výrobky a z hľadiska implementácie stanovenie o e, systéme sledovania. Čiže e, všetci spolupracujeme v snahe zaistiť realizáciu príslušných ustanovení. Uvedomujeme si v OLAFe význam a zložitosť úlohy našich kolegov z komisie musia vyvažiť záujmy všetkých zainteresovaných a naplniť požiadavky a vytvoriť systém, ktorý bude funkčný. Je to obrovská úloha a budeme samozrejme o tom diskutovať podrobnejšie. Čo som tu chcela urobiť? Úvodom už som spomenula, že sme vo všeobecnosti e, e, e, gešná organizáciu e, v boji proti nezakonnému obchodovaniu s tabakovými e, výrobkami a chcela by som zasadiť našu diskusiu do širších súvislostí a oboznámiť vás s tým, e, ako e, e, si počíname v boju proti nezakonnému obchodovaniu. Úroveň nezakonného obchodovania stále zostáva vysoká, e, nepriateľne vysoká a je to takisto nepriateľné z hľadiska verejného zdravia, bezpečnosti a z fiskálneho hľadiska. V roku 2013 zrejme viete o tom, že komisia skladala komplexnú stratégiu posilnenia boja proti nezakonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami. Máme závery rady z decembra 2013 s e, veľmi e, e, povzbudivými odporúčaniami. Mali sme akčný plán, ktorý ráta s 15 aktivitami na úrovni únie členských štátov a v súčasnosti sme ukončili realizáciu akčného plánu a zrejme viete o tom, že sme to odovzali Európskom parlamentu a rade. Urobili sme inventarizáciu E, pri realizácii stratégie z roku 2013. V maji tohto roku sme predložili na komisii e, implementačnú správu o e, tobakovom priemysle a poslali sme to rade aj komisii. Zhrniem hlavné body tejto správy. Pozostáva z dvoch časti, čiže inventarizácia dobrého pokroku od roku 2013 a čo je ešte dôležitejšie pre vás, e, v správe prezentujeme určité námety, pokiaľ ide o budúcnosť. Výsledky zistenia našej správy spočívajú v tom, že v všeobecnosti e, členské štáty, komisia OLAF e, naplnili stanovené cieľe boj boji proti nezakonnému podovaniu zo strany politiky a zabezpečenie plnenia legislatívy, z hľadiska e, e, zabezpečenia plnenia legislatívy, e, zadržania nezákonných dodávok sa zvýšili na z 3,14 do 3,8 miliardy. Samotný OLAF ako vyšetrovací orgán, ktorý chráni finančné záujmy únie na strane príjmov, my sme prispeli 1 eh, miliardu cigariet, ktoré boli zhábené počas uplynulých dvoch rokov. Pokiaľ ide o eh, eh, strategickú politickú časť, o tom už hovoril Martin, dôležitými bodmi realizácií stratégie akčného plánu bolo posilnením, posilnenie regulačného rámca, schválenie smernice o tobakových e, výrobkoch. Takisto išlo e, o podpis ratifikáciu protokolu FTCT. Ďakujeme parlamentu za to, že ste podporili túto činnosť. E, mám na mysli rýchlu ratifikáciu protokolu Únio. Bolo ratifikovaný v júni 2016 a musím opätovne poďakovať parlamentu za vašu podporu. Musíme si zároveň uvedomiť, že tento regulačný rámec, najmä pokiaľ ide o systém sledovania, zatiaľ ešte nefunguje. E, protokol FTCT ešte tiež nedobudol platnosti. E, e, máme ho ratifikovaný 26 štátmi, treba ešte 14 ďalších a potrebujeme podstatne viac, ako pán Sešel povedal, aktívne propagujeme implementáciu a ratifikáciu protokolov TTC v spolupráci s členskými štátmi, ale aj pôsobíme na príslušné tretie štáty a máme pocit, že diskusie prinášajú výsledky a že tento protokol nadobudne účinnosť do konca roku 2018. Napriek tomu musím zdôrazniť, že na to, aby tento protokol bol účinný a efektívny, aby fungoval, potrebujeme, aby kľúčové e, zdroje e, jove krajiny a tranzitné krajiny e, sa k tomuto pripojili. Je to dôležité z hľadiska fungovania sledovacieho systému pri implementácii príslušných ustanovení v smernici o tabakových výrobkoch. Zároveň implementujeme príslušné ustanovenia protokolu FCTT Myslím si, že na strane presadzovania legislatívy a, a tvorby legislatívy sme dosiahli značný pokrok. Ako však vieme, e, e, nelegálny trh sa stále mení. Aj vy ste o tom hovorí. E, je tu jav lacných cigariet, o tom hovoríme aj v našej strategii E, z roku 2013. To znamená, že svoje nástroje musíme neustále adaptovať s prihľadnutím na nové výzvy. Máme uznesenie z roku 2016. Aj komisia interne e, e, analizuje správu o implementačnú správu s tým, aby sme doladili naše nástroje, prípadne doplnili e, ich novými nástrojmi. Nemôžem e, vám prezradiť viac, stále ešte vedeme interné diskusie, ale estonské predsedníctvo už naznačilo, že pripravuje závery vlády na základe implementačnej správy z mája tohto roku a samozrejme uvítame aj e, akýkoľvek, akékoľvek námety zo strany Európskeho parlamentu na základe konzultácií s radou, e, s parlamentom a s ostatnými zainteresovanými. Očakávame, že komisia e, e, bude nasledovať implementačnú správu ďalšími opatreniami v roku 2018. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Partilety, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ctený poslanci Európskeho parlamenta. Ďakujem vám za pozvanie na túto veľmi dôležitú diskusiu. Počas e, svojej prezentácie by som e, chcela stručne vysvetliť, e, o čo ide v našom partnerstve, ako fungujeme. Takisto by som chcela formálne vyhlasiť, že nikdy sme nedostali akékoľvek finančné prostriedky lebo iný, e, inú úhradu e, z e, nejakých, od nejakých spoločností, ktoré by mohli ovplyvniť našu diskusiu. Chcem oficiálne vyhlasiť, že nie som odborníčka na sledovacie systéme, ale dúfam, že chápem cieľ, pre ktorý sa takéto systémy zriadujú. Takže veľmi stručne naša koalícia pre svet bez fajčenia e, zhrňa dva, e, z 23 štátov. E, taktiež spolupracujeme s tromi medzinárodnými organizáciami, zverejňujeme bulletin Global Reach. Robíme to, čo robíme, pretože, ako už sme počuli, spotreba tabaku je najväčším zdrojem umrtia v Európe a na svete. Je to e, e, e, zdroj umrtia od rakoviny, kardiovaskulárnych ochorení. Nezákonné obchodovanie s tabakom totiž sa využíva ako prostriedok na otváranie uzatvorených trhov s tým, e, aby e, priemysel, e, tabakový priemysel podkopal existujúce obmedzenia a to spôsobuje aj finančné straty pre štáty čo znamená nevidieť les pre niekoľko stromov. I hneď od začiatku rakovaní všetci sa sústredujú na zložitosť takýchto sledovacích systémov boli sme na stretnutí zainteresovaných strán a počuli sme, že systém je mimoriadne komplikovaný a dokonca ak e, všetko, čo sa robí, e, e, mm, sa snaží vysvetliť, ako bude vyzerať tento európsky sledovací systém, zrejme budete so mnou súhlasiť, že pre väčšinu občanov to bude nepochopiteľné Čiže e, kľúčová otázka, či nevidíme e, podstatu pre e, nejaké drobnosti, či sa nesústredíme príliš veľa na detaily a tým strácame širšie súvislosti. Povedal som, že nie som odborníčka na takéto sledovacie systémy a preto vo svojej prezentácii budem hovoriť o podstate. Chcela by som vás previesť touto podstatou, aby ste videli celý e, e, e, les, aby ste videli širšie súvislosti tejto problematiky. Prvá otázka, ktorú si je potrebné položiť, je následovná. Aký je účel toho sledovacieho systému? Ja to chápem tak, že takýto systém v prípade tabakových výrobkov musí umožniť celným orgánom kontrolovať, monitorovať tabakové produkty v celom tom reťazci. Teda je potrebné identifikovať ten bod v celej tej reťazi, kedy e, sa pôvodne legálne tabakové výrobky dostávajú na čierny trh. Uviedla by som tu jeden príklad. Hoci treba povedať, že mm, potrebné poplatky boli zaplatené. V roku 2014 HMRC e, dalo BAT ponuku, pretože svoje vlastné produkty nadmíre dodalo na belgický trh. Čo to znamená? Znamená to, že tabakový priemysel je zodpovedný za pašovanie vlastných produktov? No, možno by sme sa na to mohli pozrieť zbližšia. Trošku sa obzrieť na tie začiatky. novembri 99 eh, kanadská vláda na amerických súdoch e, zažiadala tobakové firmy. Potom v maji 2000 väčšina e, guvernérov e, Kolumbia tiež sa pridala k tejto žalobe a v roku 2000 Európska komisia a 10 členských štátov začali postup proti Philip Morris, Japan Tobacco International, a ešte jednej firme, kde ich obmedzili, kde ich obvinili, že teda sa podielajú na pašovaní tabakových výrobkov, že stanovujú vysoké ceny, že podplacajú, až tam bolo viacero ďalších trestných činov, z ktorých boli tieto firmy obvinené a EÚ teda aj viedla rokovania, pokiaľ ide o medzinárodný protokol o nelegálnom obchode s tabakovými výrobkami. Bola to EÚ, ktorá bola vo vedení týchto rokovaní, takže mali by sme na to byť aj patrične hrdí. Takže toto je tá minulosť a teraz sa pozrieme na to, čo sa deje teraz. Ja som sa pozrela na komuniké z júna predsedníctvo to poslalo pracovnú skupinu vysokej úrovni generálnych riaditeľov oblasti cla, kde sa hovorí o tom, že momentálne hlavné firmy, ich produkty e, sa nepašujú až tak veľa, ale sú skôr tie e, lacné e, výrobky a falšované výrobky, ktoré dominujú v tejto sfére. Takže tuto vidíte situáciu v roku 2011 a 2012. Je to mm, tabulka od VCO, Svetovej organizácie, celnej organizácie. No a vidíte to, že vtedy tie e, renovované značky, ich výrobky mali oveľa väčší podiel ako tie lacné značky a falšované výrobky. A tuto, vidíte sa z roku 2013, je to, uh, sú to údaje vypracované pre Philip Morris International a tam vidíte, že iba 2% predstavuje uh, nelegálny falšovaný uh, sortiment. Možno, že oni majú trošku inú predstavu, ale oficiálne čísla na globálnej úrovni, tam sa hovorí o 7, 7 Dobre, možno si poviete, to sú čísla, ale sú celosvetové a netýkajú sa čisto EÚ. Tak sa pozrieme na nasledujúce údaje. Toto sú e, výsledky Project Sana, Project e, Star. E, toto vypracovala KPNG a vidíte, že stále 56 nelegálneho trhu súvisí s legálnymi cigaretami, teda s tými pravými, nefalšovanými výrobkami. Čiže či už sú to údaje EÚ alebo globálne, vidíme, že výsledky sú podobné a to, že viac než polovica nelegálneho trhu predstavujú eh, vlastné výrobky mm, tabakového priemyslu. Čiže eh, akoby z takej PR katastrofy sa robí PR úspech, e, kedy e, tabakový priemysel je e, zároveň obeťou, ako aj súčasťou riešenia. Ehm, ja si však nemyslím, že to PR až tak, až tak dobre vyšlo. Dúfam, že sa mnou budete súhlasiť. Pokiaľ ide o stratégiu tabakového priemyslu, čo oni robili, ako sa snažili na nás pôsobiť, aby sa očistili. Za posledných 10 rokov tabakový priemysel um, hovoril veľa o spolupráci s tým, že vraj upozorňujú na falošné výrobky a na tých malých hráčov, tzv. chip whites v angličtine. A tiež vraj majú vlastný systém Codentify, ktorý by mal byť kompletným riešením nelegálneho obchodu. Áno, Codentify je veľkou výhodou uh, vytvára e, teda e, z priemyslu vedúceho partnera v boji proti e, nelegálnemu obchodu, ale Codentify systém neumožňuje stanovitory kód je pravý, aj keď sa objavia duplikáty. Takže tie hlavné problémy ten hlavný problém stále ním sú výrobky samotného tabakového priemyslu. Tabakový priemysel je však veľmi šikovný. Codentify bol predaný údajne nezávislým firmám. Takže Kto teraz propaguje riešenie tabakového priemyslu? Viete to? Vie to niekto? Pán Leken, ktorý tu sedí, to sa vám môže stať byť nezávislým ale podporoval Kodantify v minulosti, v nejakých prezentáciách, článkoch, alebo bol na nejakých schôdzach, kde podporoval Kodantify? A ak hej, a veríte tomu riešeniu, ktoré takto propaguje? To sú len otázky, prosím. Poprosím ďalšiu obrazovku. Rada by som to uzavrela, keďže som svojich 10 minút takmer vyčerpala. Naozaj by som chcela povedať, že tabakový priemysel je stále súčasťou e, nelegálneho obchodovania s vlastnými produktami e, čierneho trhu a hoci platí, že e, tých zhabaní nie je už toľko ako v minulosti, pozri situáciu, u vás doma horí, máte tam alarm, alebo takto alarm sa spustí a pritom nehorí. Tak čo spravíte? Zbavíte sa toho alarmu? A toto práve slúži uh, tento uh, systém, a tracking and tracing tohto, tento sledovací systém. Nelegálne obchodovanie je globálny problém, vyžaduje si e, globálne riešenie. Riešením je spomínaný protokol, systém podporujúci, alebo firmy podporujúce systém Codentify, ich eh, úsilie eh, by malo byť posilnené tým, že budú kontroly eh, tretej strany tak, aby výrobcovia nemohli systém nejaké film manipulovať aby bola daná interoperabilita. Toto sa týka teda systému, sledovacieho systému EÚ celosvetovo. Takže o tých stromoch som už hovorila. Definícia nezávislosti eh, musí byť naozaj veľmi robustná. Musia zmluvy medzi výrobcami a firmami skladujúcimi dáta, aby sa na to EC pozrelo po podpise zmluvy, štandardy, eh, pokiaľ ide o jed jedinečný identifikačný e, znak, e, um, aby e, toto bolo prepojené mm, s tou bezpečnou črtou Secure Feature a na úrovni EÚ by mohlo byť riešením mm, označovanie v prípade, že neumožní vznik nejakých monopolov. Ďakujem pekne. Ja besten Dank. Kämpferisch wie immer. Ich möchte... Ďakujem pekne. Dala by som slapám pán Vilekenovi. Možno by ste mohli reagovať na tie otázky, ktoré pani Bartelety načetla. Ďakujem, že ste prišli a dávam vám slovo. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa poďakoval obom predsedničkám výboru, že tu dnes môžem byť. Mene koalície proti nelegálnemu obchodu a v mene Atos Worldline, to je firma, pre ktorú ja pracujem. E, takže v ich mene e, vám e, poviem, ako my vnímame vytvorenie sledovacieho systému v nadväznosti na smernicu EÚ o tabakových výrobkoch. Podľa pani Berlety som možno jedným z tých stromov v tom veľkom lese, A my sa zaoberáme veľmi špecifickou témou, rýchlo vám predstavím Atos Worldline a Centrum kompetencií, ktorého som súčasťou a potom budem hovoriť na otázky, ktoré mi boli položené. Prečo budem takto postupovať? Je preto, lebo chcem eh, vás eh, teda uviezť do problematiky, pokiaľ ide o mm, naše vnímanie témy sledovacích systémov tracking and tracing. To sú tie otázky, ktoré som dostal. Ale najprv pre koho pracujem. A to s lídrom digitálnej transformácie, 100 tisíc ľudí. Celosvetovo zamestnávame. No, technológia, tuším, zrádza. Dobre, už to máme. Takže Máme asi 12 tisíc eh, príjmov eh, eh, miliard eur ročne. Sme jedným z top 5 lídrov v oblasti digitálu. V Európe sme na prvom mieste v 82 krajinách mm, a zamestnáme asi 100 tisíc ľudí. Každoročne asi 6 miliard platieb spracúvame ako Worldline, eh, čiže zaoberáme sa um, elektronickými platbami a platbami kartami. Zameriavame sa na sledovanie um, nelegálnych aktivít, čiže je to nelegálny obchod, obchod s falšovanými výrobkami, eh, daňové podvody a tak ďalej. Naše kompetenčné e, centrum je nezávislým providerom IT služieb. To znamená, že e, to nie je náš vlastný e, software, nie sú naše vlastné produkty, ktoré ponúkame. Nie, my prepájame tretie strany, snažíme sa uplatňovať TT platformy na požiadavku našich verejných a súkromných klientov. Snažíme sa a teda aby tieto, tieto platformy e, presne reagovali na ich potreby a boli teda tým najlepším riešením. Ako povedala pani Berlety, Codentify a ďalšie TT riešenia za každým preskúmame a vyhodnotíme, či e, vyhovujú potrebám konkrétneho klienta. Máme takú priemyselnú DNA, vieme, eh, čo znamená tlačenie kódov, a eh, teda inštalovanie takýchto tlačiarní a potom kamier, ktoré vedia čítať eh, tieto kódy. Máme naozaj klientov v rôznych sektoroch, tabak, luxusné výrobky, liečiva a tak ďalej. Vo všetkých týchto odvetviach je veľmi živý čierny trh. Tiež robíme trhový prieskum, máme keď správu Tracking and Tracing z roku 2020 eh, z maja 2017. Nebudem do detailov, ak eh, máte záujem o takéto informácie, rád vám jeden vytlačok poskytnem. Eh, TPD sme sa zaoberali po obdobie dlhých rokov, teda tabakové výrobky, podobne ako napríklad e, e, falcoky výrobky a tak ďalej. Mm, toto všetko sú e, veci a diskusie, do ktorých sme boli zapojení. Dovolte mi, aby som vás upozornil na tie implementačné akty a ten obrovský časový tlak, pod akým sa to uzatvára. 8 na 4 mesiacov pre uh, ekonomického operátora. Máme pocit, že mnohí z nich nebudú schopní svoje systémy Eh, upraviť na čas, keďže vôbec nevedia, ako bude ten systém fungovať a čo musia urobiť, aby eh, boli v zhode. Takže dnešná téma, čo je momentálne na stole. My vychádzame zo zach zachovávania pravidelných kontaktov eh, s rôznymi aktérmi, tak aby sme vedeli, aké veci ich eh, trápia, s akými problémami sa stretávajú. To sú teda ministerstva, potom rôzne colné, daňové orgány a potom rôzne časti toho dodavateľského reťazca, či už sú to výrobcovia, malí, veľkí, veľkoobchodní a maloobchodní predajcovia a tak ďalej. A snažíme sa na rôznych schôdzach informovať o našich skúsenostiach, našich zisteniach. DG Sante, workshopy, tam sme boli a teda mohli sme takto prispieť do verejného pripomienkovania. V máli 17 na sednutí aktérov sme hovorili ako my vnímame jednotlivé scenáre, ktoré sa pre systémy TAT e, zvažujú. Máme rôzne kontakty a z ich spätnej väzby sme zistili, e, ktorá, ktoré z týchto scenárov by bol najvhodnejší. Kto bude robiť čo? preferovaný by bol systém zmiešaného, zmiešanej správy, mixed governance model. Štáty si vyberú e, orgány alebo inštitúcie, ktoré budú e, tie jedinečné identifikačné e, črty definovať, toto sa bude tlačiť, to sa potom dostane do dátových centier. to sa potom bude skenovať v celom tom systéme od A až do Z. Všetky pohyby, pohyby e, sa budú zaznamenávať. Môže to znieť technicky, ale e, myslím, že je to dosť e, realistické. Systém track and trace. raz. Ja. Tento môže zabezpečiť, môže zabezpečiť nezávislosť, nezávislosť a patričnú ochranu. Takýmto spôsobom sa vlastne tie výrobky dajú vysledovať. Máme pocit, že tu je silné zdôrazňovanie týchto myšlienok z DG Inte a možno <laughs> Bude sa to aj kopírovať, takže realita je, že každý kód sa dá kopírovať zo strany všetkých. Sekurizácia kódov vlastne prichádza z nezávislou databázou, z ktorou sa počíta v rámci toho úložného priestoru. A budeme tu mať dva identické kódy. Ak takýto kód je e, zhabaný, tak vlastne to nebude pasovať do databázy a potom vlastne sa chytí takýto, e, takýto nelegálny prevádzkovateľ kódu. Pokiaľ ide o ten model úspory, e, úlož, ukladania kódov, e, tu vychádzame z federácií systémov, kde sa sústredíme na data management a úložo, ukladanie. Takýmto spôsobom sa tie údaje ukladajú na základe toho, z ktorého výrobcu prišli. Druhá časť to je nezávislý systém dohľadu, ktorý ponúka globálny pohľad, pokiaľ ide o TT dáta na základe e, miestnych údajov. Zo so strany členských štátov vieme, že tieto by preferovali ešte svoje vlastné systémy skladovania. Dá sa predstaviť, že každý štát by mal paralelný systém ukladania údajov, ale nebolo by to ekonomicky realizovateľné, pretože by tu boli viaceré kópie a to by iba navýšilo cenu. Vízia DG Sante je, aby sa posilnil tento dohľadný systém tým, že sa to doplní o analýzu, to je správna cesta dopredu. Navýši to národné a medzinárodné posilňovacie aktivity, myslíme si, že analýza dát by mala byť cieľom všetkých partnerov, ktorí sa chcú vyhnúť nejakým falšovaniam. Myslíme si, že všetky zúčastnené strany, priemysel a ostatní zdieľajú tento názor. Pokiaľ ide ostatné politické možnosti, zostručním to, poviem, že majú význam a môžu viesť k výkonnému TT systému. Avšak problém nie je vždy jasné, ktorý prvok DG Sante berie do úvahy na to, aby sa to splnilo v rámci legislatívneho obdobia a čo sú iba e, úvahy akademické. Sú tu dva problémy po tej diskusii zúčastnených strán z maja 2015 a dúfam, že to povedie k úspešnému systému ako DG Sante zabezpečí biznis kontinuitu. Mys, tento systém počíta s určitou notifikáciou, ktorú bude vydávať centrálny dohľadný systém. Toto je dôležité predtým, než ekonomickí operátori vlastne vyšľú tovar. Ak to bude potrebné, môže to prezentovať určité bloky pre logistický systém, pretože každý systém môže zlyhať v niektorej fáze. Hoci to technicky realizovateľné, nevidíme tú hodnotu, ktorú to prináša, ak to nebudú kontrolné mechanizmy o aktivitách priemyslu, ako to je v článku 15. Druhá obava je, že ako DigiSante zabezpečí e, realizovateľnú identifikáciu. Toto ID pre tieto úrovne je separátnym procesom a ako to je spomenuté vlastne v úvode, takáto jedinečná generácia kódu musí byť pod kontrolou členských štátov. To znamená, všetky priemyselné odvetvia vrátane tabako využívajú GS1 štandardy, pokiaľ ide o kódy pre zasielanie týchto tovarov. Takisto je bežné, že využívame tieto SSCC kódy pre palety, keď sa to reagreguje. Veľkopredajcovia stále používajú tieto kontajnery a palety, a vyžaduje si to uvalenie takéhoto nového procesu by jednoducho narušilo existujúce biznis procesy a vyžadovalo by si to extra náklady. Môže byť, že malé a stredne veľké podniky utrpia najviac a tie risky budú veľmi veľké. Hoci to teda technicky realizovateľné, nevidíme tú hodnotu, ktorú to prináša, ak sa nezriadia kontrolné mechanizmy nad priemyslom a ich aktivitami, čo je článko, v článku 15. Teraz prejdeme k otázkám ktoré sa tu spomenuli, že či EUTT systém prispieje k riešeniu problémov ako nelegálny predaj. Tento počítame s TT systémom, ktorý má poskytnúť náhľad do legálne produkovaného tabakového legálne produkovaných tabakových výrobkov. Tie, ktoré sa produkujú mimo hraníc EÚ, za účelom, že sa majú vpašovať na európsky trh, to znamená per definícione vypadajú z toho systému TT. Znamená to, že tento systém nemôže pomôcť, pokiaľ ide o problémy illicit white kde vlastne 80% pochádza spoza hraníc EÚ. Myslíme si, že to môže prispieť. A k DG Sante sa bude sústrediť na vytvorenie nov- európskeho systému, ktorý bude lepší, pokiaľ spoluprácu s ostatnými krajinami mimo hraníc EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o krajiny, ktoré podpísali ATCT protokol, tak jednoducho sa to zlepší. Nezabúdajme na to, že predovšetkým sme technologickými expertami, nie expertami v nelegálnom obchode. Aké sú teda možnosti, že by ďalšie krajiny, ktoré podpísali FTCT protokol, aké možnosti, že by prebrali tento systém TT a naše štandardy? Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je, že náš systém bude jednoduchý a bude vychádzať z relevantných otvorených štandardov. To umožní ostatným krajinám interakciu s Európskou úniou jednoduchý systém, adaptovateľný, vychádzajúc z otvorených štandardov, ktorý nebude ponúkať ostatným krajinám nejakú, nejakú výhovorku na to, aby nemuseli podpísať tento protokol. Mohol by to byť, ak by to nebolo tak, tak by to mohla byť prekážka v tomu, že by to tieto naše spojenecké krajiny nemuseli podpísať. To znamená, ak tam máme model, ktorý bude vychádzať z tých možností, ktoré som načrtol, Myslím si, že všetky zúčastnené strany, ktorým ide o kontrolu, interoperabilitu a efektívnosť, by to podpísali a podporili. Takže myslím si, v tomto prípade európsky TT systém prinesie dôležité prínosy pokiaľ dodavateľský reťazec a môže byť dobrým nástrojom pre členské štáty, políciu a ostatné súčasné strany v boji proti nelegálnemu obchodu. Predovšetkým, keď to prepojíme s analytickými nástrojmi. To je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne všetkým našim hostom, kolegovia a kolegyne. Musíme dodržať čas, pretože e, viacerí z vás sa chcú spýtať a na to, aby sa mohli všetci spýtať otázku, musíme sa držať časového slotu na to, aby naši hostia mohli reagovať. Takže prvý režim na mojom zozname, pani Ajuzo, nech sa páči. Dve minúty maximum pre každého. Ďakujem pekne, pani predsednička, ja budem extrémne stručná. Keď sme tu hovorili o nariadení, o, taba- o smernici o tabakových výrobkoch, tak sme tu hovorili o tom, že potrebujeme nejaký systém sledovania a vyhľadateľnosti. A ešte to je systém, ktorý nemôžu nemôže vytvárať priemysel, ale nezávislé organizácie. To je presne to, o čom sme hovorili. Takže ja nie som nejakou odborníčkou, pokiaľ ide o systém sledovania a vyhľadávania, avšak ide tu o to, aby sme zabezpečili interoperabilitu, efektivitu a takisto, aby sme zabezpečili aj to, že to bude dochádzať k výmene informácií s tretimi krajinami, čo je veľmi dôležité, aj pokiaľ ide o export. Viem si predstaviť, že to všetko bude predmetom sekundárnej legislatívy, avšak ja sa chcem spýtať nasledovne. Kto teda bude rozhodovať o tom, ktoré podniky budú môcť realizovať túto kontrolu a sledovanie a akým spôsobom sa tu bude rozhodovať o alebo aké kapacity budú mať členské štáty. Ďakujem pekne, ďakujem za dodržanie času a teraz dostane slovo pani kampane. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Parňa. Ďakujem za to, že ste zorganizovali toto vypočutie. Som veľmi spokojný, pretože teraz už pár rokov predsedám pracovnej skupine v Európskom parlamente ohľadne e, dohľadu producentov tabakových výrokov nad predajom, takže pracujem vo výbore Envy, ako aj v rozpočte, takže skutočne som rád, že som medzi vami dnes do poludnia. Mám pár otázok, ktoré sa chcem spýtať pánovi Sejšelovi a pána, pani Hoffmanovej, pokiaľ ide o pána Sejšela. Zdá sa, že je dôležité, aby sme kontrolovali celú mieru produkcie až k finálnemu predaju. Je to veľmi dôležité na to, aby sme bojovali proti nelegálnemu predajú. Netrebalo by teda pridať komplexný systém na to, aby sme sledovali celý ten reťazec až k samotnému predaju. A druhá otázka, e, a potrebovali by sme zaangažovať aj spotrebiteľov, to znamená, týka sa to teda tých viditeľných charakteristík pre spotrebiteľov, pokiaľ ide napríklad o smartfóny, aby mali konkrétne informácie o týchto produktoch. Myslíte si, že takáto vysledovateľnosť podľa môjho názoru je dôležitý nástroj na to, aby sme umožnili spotrebiteľom mať väčšiu možnosť pri kontrole? A pokiaľ ide o pani Hoffmanovu, pokiaľ ide o tú nezávislú sledovateľnosť týchto výrobkov na Európskej únii, tak ako to bolo spomenuté, že by sa to malo dosiahnuť do roku 2019. Aké tu máme momentálne dohody, ktoré máme napríklad e, Imperial Tabako a Japan Tobacco. Vidíme, že tu máme dohody dokonca až do roku 2022, avšak e, s tou druhou firmou ten kontrakt skončí do roku 2030 pokiaľ ide tu vysledovateľnosť na celom území Európskej únie, tu nie je už potreba, aby sme mali túto dohodu v platnosti, ktorú máme medzi Filipom Morrisom a Európskou komisiou, ktorá síce už nefunguje, ale umožňovalo to ísť cestou tejto vysledovateľnosti zo strany iniciatív jednotlivých podnikov. Takže vidíme, že sa tu sústredíme na ďalšie ciele a to je dobré. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Grostet. Ďakujem veľmi pekne. Takže pokiaľ ide o článok 15 a 16, myslím, že e, je úplne kľúčové, aby systém sledovateľnosti a kontroly bol skutočne nezávislý, to všetci povedali. To znamená, že systém generácie kódov, vygenerovania kódov, ako aj Ďalšie systémy musia byť nenarušiteľné, musí to byť pod kontrolou národných e, colných orgánov a potom externí auditory, ktorí budú kontrolovať tento proces musia byť skutočne nezávislý a to si vyžaduje, aby ten systém, ktorý chceme spustiť, aby dodržiaval jednoducho protokol, dohovor, ktorý tu máme v rámci boja proti nelegálnemu obchodu s s tabakom. Na to musíme všetci veľmi dbať. Takisto potrebujeme systém, ktorý musí byť spustený v rámci tých lehôd, ktoré máme v rámci smernice. Potrebujeme operačný systém, ktorý bude interoperabilný v rámci tých otvorených štandardov, ako to bolo povedané. A chcela by som sa vyjadriť proti tomu, čo uh, tu bolo spomenuté v tom zmysle, že by sme na jednej strane mali tabakový priemysel a na druhej strane to jediné riešenie jediného operátora. Ja viem, že sú tu veľké tlaky, obrovské tlaky v rámci tejto témy. Nechcem rozhodovať, ktorý operátor to je, ale sú tu viaceré malé a stredné podniky, takže ja sa chcem spýtať všetkých panelistov, aké náklady sú spojené s tými hypotézami komisie, kto to bude platiť, budú to národné orgány, budú to výrobcovia tabaku, obidvaja, v akom pomere. Takže to sú moje otázky, ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja vám, pani Grostet. Ďalším rečníkom je pani Holveni. Pán Holveni. Mr. Holveni. Thanks a lot, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem pokračovať v mojom jazyku, hovorí pán Holveni. Ja som tu ako člen výboru Envy a myslím si, že musíme zasadiť veci do širšieho kontextu na to, aby sme vedeli, že prečo sme tu. Ja som si vypočul tri prezentácie s veľkým záujmom a snažil som sa naformulovať konkrétne otázky. Poprvé, musíme byť obozretní, fajčenie nikdy nebude zdravým, čokoľvek spravíme, akokoľvek budeme o tom hovoriť, o vytváraní daňových ziskov. Ako politik musím povedať kľúčovú záležitosť, že to nie je zdravé a to treba povedať veľmi jasne. A pokiaľ ide o konkrétne otázky, ako môže komisia zabezpečiť, z pohľadu verejného zdravia, že by sme mali vytvorený systém, ktorý by vytlačil menších producentov a konsolidoval vlastne pozíciu veľkých výrobcov. Hovoríme tu o 7 tisícoch pracovných príležitostí a čo sa stane s krajinami mimo Európskej únie, tie výrobky illicit white prichádzajú hlavne z Ruska, Bieloruska a Ukrajiny do Európskej únie. Čo urobíme? Komisia si nemyslí, tak ako to povedala aj pani Grostet, že mali výrobcovia a to ich bremeno, to zaťaženie by mali byť nejako odľahčení? A pokiaľ ide o VHO protokol, tam je stanovených 5 rokov, pokiaľ ide o vysledovateľnosť, ale my nemáme viac než jeden rok k dispozícii, teda do roku 2019. Nemyslí si komisia, že by sme mali dať väčší časový priestor pre malých výrobcov, pretože zrujnujeme tisícky zamestnávateľov. Pani Boylan, Ďakujem pekne, budem stručná. Moje otázky sa týkajú špecificky toho Codentify. Komisia vo svojej reakcii povedala, že tie jedinečné identifikátory budú vyprodukované nezávislou tretou stranou. Čo je to? Aká je definícia tej nezávislosti tretej strany? A bude to spadať skutočne do tej definície? A pokiaľ ide o článok 15.8, ako môžeme zabezpečiť, že auditor bude nezávislý? ak štyria hlavní auditory majú všetci tabakových klientov. Ak otázka pre komisiu, mohli by ste rozvinúť trochu tá expertná skupina ohľadne nelegálneho boja. Akí sú členovia tejto skupiny, pretože na tej webovej stránke tam iba zoznam členských krajín a musíme skontrolovať konkrétne osoby a otázky, ktoré tu boli nominované zo strany členských štátov ohľadne ich nezávislosti. Musíme vedieť, kto to je a nedostal hlasom odpoveď z Olafa, od Olafa ani od ostatných, takže ma to zaujímalo. Ďakujem pekne, pán Sáni. Ďakujem pekne, pani predsednička. Počúval som všetky prezentácie veľmi pozorne a treba povedať, že som, mám väčšie obavy, ako keď som prišiel. Predovšetkým som vyrozumel to, že sú tu určité lehoty, ktoré sa veľmi blížia a iba poviem to, čo povedal kolega Holveni, ktorý sa vyjadril, že sú tu obavy, pokiaľ je dodržanie tých lehôd Zdá sa, že v roku 2019 e, tá lehota, ktorá je tu, to je veľmi blízko a preto by som sa chcel spýtať komisie, kedy komisia plánuje ukončiť tie konzultácie a začnú sa verejné konzultácie, pokiaľ ide o navrhovaný implementačný akt. Pretože to je konkrétna otázka, čo sa stane, keď väčšina výrobcov, predovšetkým tí malí a distribútory, ak títo nebudú jednoducho, ak títo nestihne, do roku 2019, budú, dostanú sa na čierny trh automaticky. Alebo čo sa stane? Takisto by som sa vrátil k jednej vete predstaviteľa komisie, ktorý povedal, že oni konzultovali priemyselné odvetvia a predajcov iba v tých prípadoch, kde to bolo potrebné. Ja si myslím, že potrebujeme mať väčšiu dôveru medzi jednotlivými hráčmi na tomto trhu. Inak skutočne je tu riziko, že to skolabuje celý ten systém a to je niečo, čo nechceme. Chceme sa tomu vyhnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Dali. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne tým, ktorí prišli a za ich prezentácie. Mám tu tri rýchle otázky. Prvá otázka sa týka aj toho, čo povedala pani Boylen. Pán Martin spomenul článok 15, ktorý vytvára vlastne nezávislý TT systém a smernica o tabakových výrobkoch takisto hovorí o článku 15 odsek 8, kde sa uvádza, že výrobcovia si musia vybrať nezávislého kontrahenta, pokiaľ ide o skladovanie, e, takisto aj nezávislého auditora a budú za to platiť. Ako môžeme byť uistení v tom, že títo nezávislí kontrahenti a auditory budú vnímaní a skutočne aj budú teda nezávislí. A chcela by som takisto vedieť, že aké kritériá sú, ktoré to majú zabezpečiť pani Florence Battiletti spomenula, že tento systém by mal umožniť identifikáciu bodu v dodávateľskom reťazci, kde vlastne sú tieto legálne vyprodukované tabakové výrobky, kde sa dostáva na nelegálny čierny trh. Aké to je percentuálne vyjadrenie, ktoré poukazuje na to, že nelegálny trh ponúka lacnejšie alebo iné formy produktov. Zaujímali by ma ďalšie informácie ohľadne toho EU systému, že či tento skutočne je tu na to, aby tu došlo ku kontrole nelegálneho trhu s cigaretami a čo sa dá urobiť na to, aby sa riešilo toto vákum, ktoré tu máme, na ktoré poukazujú štatistiky, že ho tu máme a skutočne sa deje. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mazronis. Ďakujem, pani predsednička. <clears throat> Vážení kolegovia, ďakujem pekne za zaujímavú diskusiu a poskytnuté informácie. Dovolím si položiť niekoľko otázok k predstaviteľom Európskej komisie. Poprvé, aké kroky urobila komisia na zabezpečenie toho, aby e, implementácia smernice tobakových výrobkoch e, v časti, ktorá sa týka e, sledovacieho systému, nebránilo výr, vývozu tabakových výrobkov, ktoré sa vyrobajú v členských štátoch. Či ste e, sa spojili s e, vašimi kontaktmi, aby ste si to overili, alebo či platí iný režim e, v oblasti výroby na vývoz. Po druhé, ako zabezpečí komisie súlod európskeho systému s e, ostatnými globálnymi systémami? A napokon, je pravda, že komisia navrhuje vytvoriť novú európsku agentúru, riadeci orgán, ktorý sústredí e, distribúciu všetkých tabakových výrobkov. Ak áno, aké kompetencie bude mať táto inštitúcia? Ďakujem pekne za odpovede. Dúfam, že e, sa ich dočkame. Ďakujem pekne, pán Mazuronis. A teraz pani Katini. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade beriem na vedomie e, položené otázky a e, súhlasím s tým, čo povedala e, kolegyňa a niektorí ďalší predrečníci. Domnievam sa, že komisia je príliš optimistická, pokiaľ ide o časový harmonogram a trocha ma znepokojuje znepokojuje otázka e, e, dlhodobej udržateľnosti, e, niečoho, čo sa robí v takom chvate. A preto by som sa rada dozvedela, čím vysvetlíte svoj optimizmus. Takisto trochu ma znepokojuje dlhodobá udržateľnosť tohto systému, systému, ktorý sa bude zakladať na monopol monopolnom postavení a monopoly majú tendenciu eh, eh, byť v rozpore eh, s našimi pravidlami, pokiaľ ide o slobodnú hospodárskú hm, súťaž. Potrebujeme mať sledovací systém, ktorý sa bude zakladať na otvorených normách a bude hm, nákladovo priateľné pre malé a stredné podniky. Nesmieme sa pohnúť z od tejto zásady. V opačnom prípade budeme v rozpore s pravidlami spoločenstva. Keď sa zúčastňujem príslušných diskusí eh, v Taliansku, eh, eh, konštatujem, že colná správa vie, čím prispieť, či komisia využila skúsenosti colných správ v oblasti boja proti týmto nekalým činom. Ďakujem pekne. Teraz pán Kon. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručná otázka. Ešte predtým som bol auditorom a preto vyznám sa v takýchto podvodoch. A myslím si, že členské štáty majú veľkú zodpovednosť, e, pokiaľ ide o túto oblasť, e, napríklad e, výmena údajov, urychlenie konania, výmena údajov, Domnívam sa, že e, to je veľmi dôležité z hľadiska doplnenia sledovacieho systému. A teraz otázka, pokiaľ ide o e, lehoty, ako komisia hodla zabezpečiť napriek e, odporu členských štátov dodržanie všetkých lehôd a, Vieme, že mm, tento systém by mal byť e, prevádzky schopným do maja 2019. Ďakujem veľmi pekne, pán Salafranka. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako ostatní kolegovia, a ja by som e, rád e, zdôraznil záležitosť lehôd ak všetky títo opatrenia by mali sa uplatňovať e, voči tabakovým mm, výrobkom od maja 2019 e, voči cigaretám e, od roku 2020 a ostatným tabakovým výrobkom roku 25 eh, potom, eh, kedy komisia predloží svoj návrh, o ktorom sa musí rozhodnúť parlament. Ak áno, eh, ak chceme dodržať lehoty, to musí sa stať do konca tohto roka. Chcel by som ešte zdôrazniť, že kľúčovou požiadavkou by mal byť účinnosť pripravenosť tohto systému a dôraz na antimonopolnú povahu Európska únia zavádza medzinárodné štandardy, ktoré e, potom môžu prijať aj ostatné regióny. Tento systém by nemal byť príliš komplikovaný alebo nákladný s tým, aby predstavoval určitú možnosť pre ostatné regióny sveta. A treba tiež mať na zreteli, ako to vplyvní pracovné miesta. Neviem, či komisia o tomto všetkom uvažovala. Rovnako by som sa chcel opýtať, či uvažujete o pilotnom projekte e, vzhľadom na význam e, celkového programu. Ako reagujú e, predstaviteľe celnej správy na takéto zásadné otázky v oblasti boja proti nezakonnému obchodovaniu? Chcel by som sa pripojiť, ani mne nie je jasné, ako do konca tohto roku ehm, musíme vyriešiť v parlamente ehm, kontrolu niečo, čo ešte neexistuje. Či eh, hodla eh, komisia ehm, konať nejako veľmi urychlenie, aby dodržala lehoty, alebo hodla tie predlžiť Mm, implementačné obdobie. Neviem si predstaviť, e, že e, sa inak podarí dodržať e, tieto lehoty v oblasti implementácie. Ďalej medzinárodné normy. Kolega Zalefranka sa tohto mm, dotkol. Je to mimoriadne dôležité. V obchode už existuje systém sledovania napríklad ryby rybárskych výrobkov a to funguje. Kladím sa otázku, či komisia eh, už uvážila eh, o využití existujúcich systémov osvedčených postupov prečo eh, Myslím si, že je to jedno, či použijeme ten systém voči rybe alebo ehm, tabakovým výrobkom. A musíme e, obstarávať nový systém alebo využiť existujúce systémy? E, či e, hodla komisie nejakým spôsobom využiť výsledky pilotných projektov členských štátov, zobrať to na vedomie? A posledná otázka sa týka definície. Smernica o tobakových výrobkov predpisuje, aby všetci subjekty počnúc od výrobcu do e, e, konečného e, subjektu sa zúčastnili tohto sledovacieho systému, zatiaľ čo predené miesto sa definuje ako miesto, kde výrobky sa dodávajú spotrebiteľovi. Čiže mnohí subjekty využívajú centrálne sklady, A znamená to, že takéto féry budú vylúčené e, zo systému. E, e, ja som zmetená, či komisia by mohla to spresniť, či takéto sklady sú zahrnuté alebo vylúčené. Ďakujem pekne, pani Katenbach. Moje otázka je veľmi stručná. Chcela som sa opýtať, či a kedy, ako sa využijú e, skúsenosti sledovacích systémov, pokiaľ ide o <laughs> lieky, ktoré podliehajú receptom, e, či sa to využije, pretože myslím si, že systém, ktorý sa používa proti rybám, nie je až takých. A teraz, pani Gresle, odovzdám vám slovo, aby ste mohli položiť svoje otázky a pokračovali ďalej e, v predsedaní. Bola som trošku sklamená vašou prezentáciou. očakovala som sa dozvedieť e, e, trochu viac o tom, čo sa zamýšľa. Pre nás je to dôležité. Musíme si dávať totiž pozor na to, aby každé predajné miesto, aby každý obchodník, e, keď bol konfrontovaný týmto systémom, nemal to príliš ťažké. Či v zamýšľanom systéme téme eh, mm, sa budú používať otvorené štandardy, či eh, komisie je v kontakte s sekretariátom FTCT, či to, čo pripravuje Únia, bude eh, kompatibilné s medzinárodným systémom FTCC či sú zapojené do týchto úvah o sledovacom systéme a spomenuli ste 1,8 miliard zadržených cigariet a aký podiel na nich e, sú originálne výrobky. Poprosím vás, aby ste sa teda viedeli a odpovedali na tieto otázky. Ďakujem, pani predsednička. Pokúsim, pokúsim sa zodpovedať tieto otázky. Dôle, najprv eh, dôležitá otázka, ale eh, hôd. Komisia si to veľmi dobre uvedomuje našim cieľom a tu sme e, v poriadku, radami e, schváliť príslušné akty do konca tohto roku a domnievame sa, že budeme mať potom dostatok času e, na implementáciu. V súlade s pravidlami lepšej regulácie chceme zverejniť ešte pred schválením zverejniť tieto akty v 8-týždňovom predstihu, čiže aby to bolo k dispozícii už v lete. Dovolím si vám pripomenúť, že e, e, rok 2019 je lehota pre e, cigarety a samokrutky a pre ostatné výrobky je to maj 2024. Ďalšia dôležitá otázka, je to veľmi významná vec nezávislosti. Samozrejme, bude treba zabezpečiť jednoznačné spoločné kritérie pri voľbe a schvaľovaní nezávislých tretich strán pod nezávislosťou mám na mysli nezávislosť od e, bakového priemyslu v súlede s protokolom e, FTCT. Ratúra tam je so základnými kritériami, o ktorých diskutujeme s členskými štátmi. Je však veľmi pravdepodobné, že sa sústredíme na takéto faktory ako hodnotenie nezávislosti subjektov od e, tabakového priemyslu, či už správneho alebo organizačného hľadiska a s tým, aby neexistoval stred záujmom E, e, v e, riadecich orgánoch týchto tretich stran, aby existovali určité čínske steny medzi nimi. Malé a stredné podniky a náklady. Veľmi starostlivo sme to zvažovali v hodnotení vplyvov pri príprave svojich návrhov. V prvom rade by som rád všetkých ubezpečil, že obchodníci nečelia nejakým takým eh, vážnym požiadavkám eh, eh, s výnimkou jednorázovej registrácie. A to bude v záujme legitímnych malobchodníkov, ktorí sa chcú vyhnúť nekalej súťaži. Náklady sme tiež starostlivo zvážovali v hodnotení vplyvov a budeme vedieť jasne preukázať, že jednotkové náklady budú veľmi nízke. Náklady na jedno balenie takmer zanedbateľné. Takže mm, e, nákladová efektívnosť opatrení je mimoriadne vysoká. Pokiaľ ide o tretie štáty, aj toto je problém, kde Európska únia chce zabezpečiť, aby maximálne veľký počet krajín po celom svete e, ratifikoval a implementoval tento protokol. To má kľúčový význam, pretože iba v tom prípade môžeme dúfať mať globálny e, systém na boj proti nezakonnému obchodovaniu. Dokážeme e, podľa nás konať rýchlo tým, že pôjdeme príkladom a tým budeme navadať tretie štáty, aby prijímali buď obdobné alebo mm, kompatibilné opatrenia. Samozrejme, Úzko e, spolupracujeme so sekretariátom FTC našim hlavným princípom je zabezpečiť, aby všetko, čo robíme, bolo v súlode s protokolom, s jeho ustanoveniami a tým e, aj v súlode s prípadnými e, systémami tretich štátov. Ale zdôrazňujem, že je treba konať rýchlo, aby sme zodpovedali viaceré technické otázky zo strany tretich krajín. Samozrejme, rozsah pôsobnosti systému spočíva v tom, aby sme zistili, kedy výrobok sa dostane z legálneho reťazca do nelegálneho. Údaje, ktoré e, budú k dispozícii, sa dajú využiť na viaceré účely. O tom sme diskutovali s členskými štátmi. Uvediem jeden príklad. Napríklad členský štát bude vedieť lepšie zistovať neočakávané zmeny či už na úrovni distribútorov alebo malého obchodu, e, čiže zmeny, ktoré si vyžadujú ďalšie šetrenie. Ak nejaká zákonitosť e, z ničoho nič sa zmení, v súčasnosti je to tak, takmer nemožné. Zatiaľ čo nový systém to by mal umožniť a to bude ďalej účinné z hľadiska boja proti e, falšovaným e, alebo nelegálnym e, výrobkom. Úzko spolupracujeme so všetkými zainteresovanými stranami a samozrejme dávame si pozor, aby sme uplatňovali ustanovenie e, článku 5.3 e, protokolu FTTC, ktorý upravuje e, interakciu medzi regulačnými orgánmi a tabakovým priemyslom. To však neznamená, že tabakový priemysel alebo ostatné aktéry nemôžu sa k tomuto vyjadrovať. Postupujeme otvorene, transparentne a myslím si, že to každý potvrdí veľmi úzko spolupracujeme s orgánmi na presadzovanie práva, pretože si uvedomujeme, že systém, ktorý hm, navrhujeme, musí byť užitočný aj pre e, e, nich a dostávame veľmi e, hm, cenné informácie od svojich protiažkov. Domnievam sa, že som zodpovedal všetky otázky. Ak som niečo vynechal, nech sa páči. Ozvite sa. Pani Hoffman. Ja, vielen, vielen Dank, Frau. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja som dostala niekoľko otázok a rada by som ich zodpovedala. E, e, vrátim sa späť do angličtiny. Myslím si, že tu bola otázka pána Parniona, ktorá sa týkala e, dohody o tobako, či je stále potrebné e, pokračovať v týchto dohodách s tabakovým priemyslom v čase, keď budeme mať systém e, sledovania tobakových e, výrobkov v zmysle smernice. Ako ste správne mm, povedali, pán Panion, máme tri dohody a to sa týka nielen komisie, takmer všetky členské štáty sú partnermi v týchto dohodách E, Výprša v roku 2022 a 2030. E, e, to sú dohody, kde členské štáty a únie sú partnermi. Pokiaľ ide o sledovací systém, ako sa už na to tu poukázala, ak vnímame iba smernicu o tabakových výrobkoch, potom sa vzťahuje iba na Európsku úniu. Zatiaľ, čo potrebujeme mať globálny systém a preto e, je tak dôležitý e, protokol CTC, e, ako o tom hovoril Martin Sešel. Toto treba vypichnúť. Sledovací systém, ktorý bude fungovať iba v Európskej únii, nebude až takým dôležitým pri dohalovaní kontrabandu, cezhraničného kontrabandu a preto potrebujeme protokol FTCT ale kým to ešte nefunguje, e, vieme, že je tu 5-ročné prechodné obdobie, takže bude trvať nejaký čas. Ale e, tabakové dohody majú globálny dosah. Platia po celom svete. Samozrejme, s prenadotím na podiel e, na trhu, ktorý majú výrobcovia. Čo je však dôležitejšie, dohody s e, tabakovými e, e, výrobcami majú ďalšie oblasti aplikácie ako boj proti praniu špinavých peniazí a podobne. A napokon všetky dohody obsahujú ustanovenie, podľa ktorého aký má prednosť pred ustanoveniami dohôd to znamená, že výrobcovia tabakových výrobkov musia e, vždy dodržovať právne ustanovenie, či už na úrovni únie alebo globálne. Druhá otázka. Viacerí e, poslanci hovorili o tom, do akej miery e, je zaangažovaná colná správa. Áno, mm, predstaviteľe celnej správy e, sa zúčastňujú e, vo viacerých reformáciách rady. Pred desiatimi dňami e, na rade sme mali stretnutie s vedúcimi celných správ, diskutovali sme o tejto záležitosti a príslušní kolegovia z generálneho riaditeľstva Santy a ja zodpovedala všetky, zodpovedali sme všetky otázky, takže máme, vedieme dialog aj s colníkmi Ďalšia otázka od e, poslanca e, e, sa týkala exportného výboru tabakového priemyslu, že Olaf neoznamoval konkrétne mena. Musím povedať, že sme transparentní, máme expertný výbor, ktorý sa schádza dvakrát ročne mám na mysli expertov z členských štátov, čiže nie je to o žiadne súkromné záujmy. Stretávam sa iba s expertmi e, e, z tejto oblasti, zastupujúcich členských štátov a členské štáty samostatne e, nominujú svojich delegátov a tí sa stále menia, čiže nie sme nejakým spôsobom v stave to ovplyvniť. Je to záležitosť členských štátov. A posledná otázka, pani Gresle. Spomenuli ste 3,5 3,2 miliardy cigaret, ktoré boli zadržané. A spomína sa to aj v implementačnej správe z maja 2017 podľa informácie členských štátov, e, a to sú údaje z roku 2013, 8 e, na e, viac zadržovaných cigaret, to boli lacné mm, tzv. biele cigarety. A pokiaľ ide o e, jedna, viac ako jednu miliardu cigaret, ktoré sme zadržali počas troch rokov, viac ako 90% to boli tie lacné cigarety. To sú naše operačné skúsenosti, naše údaje. Čiže samotný jav či poes je stále prítomný a e, podľa e, našej skúsenosti tento problém e, nadobudá na význame. A napokon, pokiaľ ide systém, sledovací systém, generálne riaditeľstvo Sante je gešným generálnym rediteľstvom a my sme asociovaným odborom takisto ako DG súd. čiže zúčastňujeme sa na poradách a dúfam, že aj Martin sa tohto zúčastní, keď už vo vnútri komisie budeme schváľovať implementačné vykonávacie akty. Budeme sa tomu venovať spolu s generálnym rediteľstvom Sante a ostatnými odbormi komisie, ktorých sa to týka. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi správne ste podotkli, nakoľko dôležité sú medzinárodné e, e, aspekty. Pán Sešel, e, pani Gardini spomína, že nereagovali ste na otázku ohľadom monopolov. Mohli by ste sa vrátiť k tejto otázky? či naozaj budete sa snažiť e, e, vyhnúť systému, ktoré bude mať monopolné postavenia na základe vašich delegovaných aktov. Áno, to je náš zámer. Chceme stanoviť kritéria, ktoré budú umožňovať eh, voľnohospodárskú súťaž pri ich uplatnení. Považujeme to za veľmi dôležité. Áno, toto všetko zabezpečíme. Ja, Frau, Frau Barteletti, bitte. Nech sa páči, pani Berteletti. Well, I actually am not quite <laughs> sure if I've been asked any question. Neviem, či sa ma týkali nejaké otázky, takže možno nebudem vystupovať. Možno jedna poznámka. Prekvapilo ma, že mnohí poslanci sa pýtali na lehotu. Áno, lehota je dôležitá, ale ešte dôležitejšie podľa mňa je zabezpečiť, aby ten systém bol dobrý, aby bol naozaj vodotesný. A keby to aj malo meškať trošku, nebol by to koniec sveta. Vzhľadom na to, že ten systém, ktorý tu chystáme, bude príkladom pre zvyšok sveta, vzorom pre zvyšok sveta. Takže fakt nechápem e, tie obavy v súvislosti s harmonogramom, prečo sa z toho robí taká veľká vec. Ďakujem. Áno, trošku by sme sa mohli ukludniť. Nech sa páči, pán Leken. Áno, ďakujem. My sme teda poskytovateľom technických služieb, no, takým pozorovateľom tej diskusie. A chcem povedať, že to je naozaj prvý nevydaný systém, ktorý sa bude na takýto rýchlo sa vyvíjajúci sektor spotrebiteľského tovaru uplatňovať aby sme mali prehľad o celom reťazci, aby sme identifikovali a dali prehľad o všetkých eh, hrozbách, ktoré tu sú. Takže budú to dôležité informácie, ktoré z toho vyvstanú. Môže to byť naozaj kľúčové v boji proti nelegálnemu obchodu, ale eh, nie každá forma pašovania eh, sa tým bude dať ošetriť, lebo to by bol veľmi komplikovaný systém, ktorý by nefungoval. Mm, čiže dúfam, že toto sa nám, takéto niečo sa nám podarí, podarí vytvoriť. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým za to, že sa zúčastnili diskusie. Ďakujem vám, pani Gresle, za túto iniciatívu. Téma je iste zaujímavá a je potrebné o nej aj hovoriť. Naozaj si musíme ponechať dosť času, aby sme mali systém, ktorý bude naozaj spolahlivý a naozaj bude takým vzorom, ako ste povedali pani Bertelety pre zvyšok sveta. Takže ďakujem všetkým za účasť. Prosím, zostaňte na ďalšiu výmenu názorov. Ja, vielen Dank an die Mitglieder des äh, Umwelt. Áno, ďakujem pekne členom výboru, výboru ENVY, ďakujem pekne aj našim hosťom. Ak dovolíte, sme pod tlakom, budeme pokračovať ďalej. Výbor KON sa bude zaoberať osobitnou správou 33 2016 mechanizmus únie v oblasti civilnej ochrany. Spravodajkyňou za nás je pani Kadenbach. Pán Westberg to má na starosti za dvor auditorov. Dám mu rovno aj slovo, aby nám túto osobitnú správu dvora auditorov predstavil. 12.40 mm, začína obedová prestávka tlmočníkov, takže do tej máme čas a preto by som rada rovno prešla k veci. Pán Westberg, dávam vám slovo. Please, Mr. Vesberg, you have the floor. Thank you. Takže pán Vesberg, máte slovo. Okay, I, it's a bit confusing here, but I... Dobre, je to trošku chaotické, ale začnem. Rád vám teda dnes predstavím našu osobitnú správu na tému mechanizmus únie v oblasti civilnej ochrany, koordinácia reakcií na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 Tým sme chceli vyslať jasný signál o tom, že inštitúcie EÚ tie e, nie sú v nejakej, nejakom sterilnom e, prostredí, ale naozaj sa snažia politiky a neustále e, v záujme európskych občanov adaptovať. Katastrofa môže nastať hocikedy, hocikde. A dopady katastrof, či už prírodných alebo ľuďmi spôsobených môžu byť značné. A preto v prípade katastrof vydaná hodnota Európskej únie môže naozaj veľmi zavažiť. Tento audit riešil to, či komisia efektívne realizovala koordináciu reakcií na katastrofy mimo EÚ od vytvorenia nášho mechanizmu civilnej ochrany, teda od roku 2014. Išlo o koordináciu s príslušnými štátmi, inštitúciami EÚ, agentúrami, s OSN, s postihnutou krajinou a ďalšími relevantnými aktérmi. Dnes máme dvor auditorov chcem povedať následovné. Komisia bola do veľkej miery efektívna, pokiaľ túto koordináciu. Komisia teda pracovala dobre. My sme v rámci auditu e, sa zaoberali tromi katastrofami, kedy tento mechanizmus bol aktivovaný. Bosna Hercegovina v máji 2014, vírus Ebola v západnej Afrike v marci 2014 až január 2016 a aprílové zemetrasenie v Nepále v roku 2015. Aktivácia tohto mechanizmu za každým prebehla na čas a naše týmy civilnej ochrany umožňovali koordináciu priamo v teréne spolu s týmami účastných členských štátov. Šírenie informácií napríklad je veľmi podstatné, pokiaľ tú koordináciu. Koordinácia v rámci komisie s orgánmi EÚ a orgánmi mimo EÚ. Komisia teda sa podriadila všeobecnému vedeniu OSN a teda toto všetko s cieľom čo najrychlejšie prejsť k fáze obnovy. Áno, vždy sa veci dajú zlepšovať. Týka sa to fungovanie UCPM. My sme identifikovali oblasti, kde je potrebné nejaké veci ešte vylepšiť, aby sa mohol využiť plný potenciál tohto mechanizmu. Naše odporúčania týkajú načasovania niektorých čred informačného systému, prvkov koordinácie in situ, využívania kapacít a informovania. Tieto malé zmeny ešte zvyšia efektívnosť tohto veľmi hodnotného nástroja, aby EÚ a jej členské štáty boli naozaj pripravené a mohli reagovať na katastrofy, keď vyvstanú. To všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Herzlichen Dank. Die Frau Kollegin Ďakujem pekne. A teraz pani Kadenbach, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa veľmi rade poďakovať ako spravodajca je človek vždy rád, keď má správu od auditorov ktorá do veľkej miery vypovedá o tom, že sa veci dejú ako majú a že tento mechanizmus ochrany pred katastrofami mimo EÚ naozaj plne funguje, je plne funkčný. A ešte chcem zdôrazniť jeden bod, a to, že komisia je ochotná odporúčania dvora auditorov aj zohľadniť a implementovať. Je dôležité e, rýchle a koherentne pracovať, pretože tie dopady sme videli aj v EÚ v poslednej dobe, teda že rýchla koherentná akcia ušetrí ľudské utrpenie, ale aj hospodárske škody. Prepašte, zvoní mi telefón. Ähm, wir wollen natürlich, wie gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Kommission in ihrem Bestreben unterstützen. Dôležité je podporovať komisiu v jej úsilí, pokiaľ ide o mobilizáciu zdrojov finančných, ľudských, výmenu pardon, výber expertov a tak ďalej, aby sme to posilnili, aby postihnuté krajiny um, mohli dostať podporu čo najrychlejšie. A preto vítame zriadenie týchto kontaktných miest pre civilnú ochranu. Ďalej, ďalšia dôležitá vec, ktorú je potom zdôrazniť, to je zavedenie tých európskych zborov, ktoré umožní využívať púly dobrovoľníkov. Videli sme to veľmi dobre v súvislosti s epidémiou eboli. Vec, ktorá platí vždy a všade, je to, že sa musíme vyhnúť e, nie nevyhnutným administratívnym prekážkam. Hlavne v tejto súvislosti často ide o časovo náročné veci pre ERCC aj pre zúčastnené zúčastnené krajiny. A toto naozaj vedie k zbytočnému ľudskému utrpeniu a finančným stratám. Jedna prozba ktorú chcem zdôrazniť. Zúčastňujú sa krajiny, že tieto dávajú do dobrovoľných púlov e, zdroje ľudské, finančné, čím teda tá pripravenosť a akcieschopnosť e, sa ešte zvyšuje. Takže ďakujem pekne. Spolupráca s členskými štátmi funguje dobre, je to otázka internej komunikácie, ktorá sa deje. A chcem zdôrazniť, že my ako poslanci sme mali možnosť IFCC navštíviť a naozaj na vlastné oči vidieť tú dobrú prácu, ktorú odvádzajú. Takže ešte raz ďakujem pekne za tú dobrú prácu. A ďakujeme, že komisia tak rýchlo prevzala tie návrhy. Mnohé veci už prebiehajú alebo sú takmer uzavreté. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, naozaj zaujímavá správa tvora auditorov, zaujímavé príklady, ktoré nám pomôžu. My sme tam viackrát boli, keď sa riešili nejaké katastrofy a Vždy sme videli, že toto je presne oblasť, kde komisia má značné skúsenosti. Kolega Salafranka sa prihlásilo slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja budem veľmi stručný. Dovolte mi, aby som vyjadril uspokojenie s touto prácou, ktorá sa tu odvádza. Videli sme, že EÚ je tu efektívna, keď dôjde k nejaké katastrofe mimo EÚ. Sú to veľké prostriedky, ktoré idú na ochranu pred katastrofami aj v rámci EÚ. Tu ale teda ide o tú externú dimenziu. No a vidíme, že civilná ochrana funguje dobre. Aj v rámci EÚ je to podľa príslušnej správy v poriadku. Komisia vyvinula obrovské úsilie, aby tie peniaze boli využité naozaj, naozaj účelne a vidíme, že sa samozrejme veci ešte dajú zlepšiť, hlavne pokiaľ ide o rýchlosť aktivizácie, rýchlosť reakcie Možno, že by sa rýchlejšie mali uvoľniť peniaze, byť k dispozícii odborníci. No a tá administratívna záťaž tam tiež vedie k ďalším, ďalším časovým stratám. Výmena informácií medzi krajinami a inými činnými v ochrane proti, proti katastrofám Možno by sa dalo robiť viac v oblasti prevencie. Takže v tomto zmysle sme spokojní s prácou komisie, pretože z právy dvora auditorov vyplýva, že teda mm, situácia je dobrá, ale napriek tomu sa dajú ešte veci trošku vylepšiť. Ďakujem. Nech sa páči pán Ria, pán Faria. Ďakujem pekne za slovo.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 Sorry? Mikrofóny bohužiaľ tlmočníkom poriadne nefungujú. Problém s tlmočníckým systémom. Yes, Možno by to stalo za pokus. Je tlmočenie počuť. Výborne. <laughs> Pokojne môžete hovoriť po portugalsky. Ako som spomínal, hoci ide o správu, ktorá sa týka katastrof mimo územia EÚ, teda je to mechanizmus, ktorý sa spúšťa v prípade katastrof e, mimo EÚ. Naozaj aj ja chcem počaknúť tú vynikajúcu prácu, ktorú v tejto oblasti odviedla Európska komisia. A chcel by som povedať, že 45 minút po tom, čo Portugalsko spustilo mechanizmus. EU tiež spustila svoj mechanizmus na boj proti uh, tým obrovským požiarom, ktorým došlo v Portugalsku minulý mesiac. Takže keď treba komisiu skritizovať, tak to robíme, ale dôležité je komisiu aj pochváliť, keď si to zaslúži. Naozaj v mene Portugalska, v mene Portugalcov chcem poďakovať komisii za vynikajúcu prácu a práve vďaka takéto koordinácii sa nám podarilo naozaj zachrániť ľudské životy, uh, hoci 64 osôb predsa len prišlo o život. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj za to, že ste upozornili na tie katastrofy v rámci EÚ. Dovolte mi, aby som dala slovo GR Echo. Pani Stuart David dostáva slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, aj my sa tešíme, že sme tu v takejto pozitívnej atmosfére. Ďakujem pekne Dobro, za dobrú spoluprácu dvore auditorov. Aj spravodajkyni ďakujem. Už či sa veci dajú zlepšovať, to vieme. A v našej formálnej reakcii sme to uznali a veľmi nám na tom záleží. To, čo sme tu počuli, myslím, odráža presne to naše zanietenie, naozaj ten pocit, že to, čo tu robíme, mm, je naozaj dôležité pre ľudí u nás, ale aj mimo EÚ. A my ako byrokrati tiež chceme, aby sa veci diali rýchlo, efektívne a dvor auditorov mal určité špecifické odporúčania, tie už sme začali aj konať. Ak dovolíte, trošku by som sa tomu povenovala. Otázka týkajúca sa e, teda toho získavania času e, v tých prvých fázach naše reakcie. Jonas Luchner, e, riaditeľ pre núdzovú reakciu, ten bol dnes ráno vo výbore DV hovoril o tom, ako vyhodnocujeme v tejto fáze celý mechanizmus. A toto odporúčanie dvora auditorov, myslím, bolo takým budičkom, uvedomením si toho, že musíme naozaj e, presne zaznamenať, e, ako rýchlo sme schopní aktivovať. tento rok, keď došlo ku aktivácii ako sme teda operatívne v našom koračnom centre zvládli a tak ďalej, napríklad v Čile počas požiarov týmy boli aktivované do 48 hodín. Španielsko, Francúzsko a tuším iné krajiny vyslali týmy. Takže opakujem, sú to členské štáty, ktoré poskytujú kapacity tých expertov. A to musíme uznať, lebo to nie je len Európska komisia a naša teda koordinačná zásluha. Áno, v Portugalsku došlo k nejakým stratám na životoch, e, ale jeden z poslancov spomínal našu intervenciu v Portugalsku. Áno, v rámci mechanizmu civilnej ochrany EÚ sme dostali 5.44 18. júna v nedelu požiadavku. Tí, ktorí boli v tom koreačnom centre núdzové reakcie, naozaj tam fungujeme non-stop. A naozaj vidíte, že to monitorovanie má obrovskú hodnotu, pretože do 7 ráno francúzska vláda už prišla s prvou ponukou e, požiarníckých hasiacich e, lietadiel. 12.30 požiadalo Portugalsko o ďalšiu pomoc, lebo pri hasení musíme konať rýchlo a do pol hodiny italianskí kolegovia ponúkli ďalšie dve požiarnícke lietadlá a do hodiny rovnako postupovali aj Španieli. Takže takto rýchlo reagoval náš mechanizmus. Takže tá kapacita susedských krajín prostredníctvom koordinácie nášho mechanizmu bola spustená a takto sme sa popasovali s požiarom. My sme urobili jednu vec, ktorú zdôraznil pán Galenbach vo svojej správe, že sme všetky služby a všetky, ktorí tam mali byť, prepojili a to robíme tiež non-stop. Čiže už v tú spomínanú nedelu sme, zamýš- sme sa zamýšľali nad tým, akú ďalšiu kapacitu budeme potrebovať, e, čo sa dá urobiť na poli prevencie a tak ďalej. Čiže toto som chcela zdôrazniť. A ešte sme investovali z dlhodobého hľadiska do odporúčaní dlhodobejšieho charakteru, napríklad pokiaľ ide komunikačných pomáčných systémov, a núdzové reakcie, aby sa dali ľahšie používať zo strany členských štátov. Máme pracovnú skupinu užívateľov, máme plán ďalšieho vývoja. Tiež e, pokiaľ ide o požiadavky na financovanie prepravy, toto sa deje automaticky v systéme a ďalšie postupy tiež zjednodušujeme. Takže naozaj, ako byrokrati nechceme byť, pre byrokraticky a snažíme sa veci, ktoré sa dajú v súčasnom právnom rámci zjednodušiť aj zjednodušiť. Spolufinancovanie napríklad tej prepravy, to je také pole, kde ešte musíme čo to spraviť. Napríklad zavádzame e, štandardizovaný systém e, predkladania príprava, prevencia, tam tiež máme pilotné projekty, potom platby expertov v rámci tímov, e, mechanizmu civilnej ochrany, kopa takých detajlov, ktoré nám umožňa e, našu akcieschopnosť ešte zvýšiť a zefektívniť. V správe sa teda toho spája veľa, už nechcem hovoriť dlhšie, lebo už toho máte dnes do za sebou dosť, ale my v našom plánovaní riešime veci na etapy. To, čo sa dá urobiť hneď, robíme hneď. A to, čo si vyžaduje kontakty s členskými štátmi napríklad, to sú také zásadnejšie zmeny, tak to sú veci, ku ktorým sa vrátime pri vyhodnocovaní a o tom poinformujeme parlament v septembri, alebo teda na jeseň. Ďakujem pekne. A my vám ďakujeme. Ešte pán Vesberg na záver. Any comments? Chcete niečo povedať? Nemám už čo povedať, možno iba jednu vec. Zhruba 6 rokov pracujem na tom, čo nazývame v rámci nášho účtovného dvoru v oblasti s externými aktivitami s Európskym parlamentom boli tu viaceré problémy s koordináciou. To je najväčší problém, ktorý tu máme vo všetkých mojich správach. Vo väčšine. Toto je veľký príklad práve opaku, kde koordinácia fungovala veľmi dobre a myslím, že by bolo dobre preskúmať, prečo koordinácia v tejto oblasti fungovala tak dobre, keď nefunguje v ostatných oblastiach. Máme tu dobrý postup, takže tešíme sa pani Kadenbach. A ja na záver podporím to, čo tu bolo povedané. Myslím, že to si vždy želáme, aby aj účtovný dvor, či už ide o normálne alebo mimoriadne správy, aby sme sa nezamýšľali iba nad tým, čo vo všeobecnosti treba zlepšiť, ale že tu máme aj príklady overených dobrých postupov, že takýmto spôsobom prispieme k tomu, aby naše inštitúcie ale aby vo všeobecnosti EÚ vo všetkých oblastiach sa vyvíjala ďalej. Ďakujem pekne. Končíme dopoludne, dopoludnejšie zasadnutie. Ďakujem za to, že tlmočníci pracovali zasa na čas. Po obede pokračujeme bez tlmočenia. Máme témy podľa programu. Čiže 14.30. Ďakujem pekne. Máme tu SVČ, ktorá má lehotu jedného roka, táto teraz e, vypršala a uvidíme, čo SVČ povie, pokiaľ ide o kancelárie vo Washingtone a New Yorku a 14.30 sa vidíme. Ďakujem.